správa bude prijatá zajtra, že na tomto základe bude možné vybudovať európsky základ na ochranu našich občanov. Ďakujem pani Fereda. Týmto uzatvárame spoločnú rozpravu a hlasovanie bude e, zajtra na obed e, na konci e, zasadnutia. A teraz ideme na e, ďalší bod programu a to je ústna otázka komisie o e, Európskom fonde finančnej stability a e, mechanizmu Európskej mechanizmu finančnej stabilizácie a budúcich krokoch. A um, toto je z výboru pre menové a ekonomické veci. A dostal som e, zoznam účastníkov a autor e, otázky, ktorý e, bude mať slovo na 5 minút, je pani Sharon Bowes. Thank you. Ďakujem za slovo v toľkých oblastiach sa používa to príslovečné, že veci zväčša stroskotajú, keď sa ide do detajlov. No a obávam sa, že aj v tomto prípade to môže byť tak musíme si uvedomiť, že nestačí len niečo schváliť, ale zamyslieť sa nad tým, ako sa to bude realizovať v praxi, ako sa to e, dotiahne. E, bol e, prijatá legislatíva ohľadom tzv. stres testov, ktorým podliehajú banky. A jednoducho trvalo príloho, kým sme koncipovali všetky detaily záchrannej akcie Grécka. A vlastne dve mesiace to trvalo, ale Európsky parlament predstavuje tých, ktorí rýpu do tých detailov detailov. 11. mája e, bol vytvorený Európsky stabilizačný mechanizmus, ktorý ťaží z európskeho rozpočtu. Skutočne tak dlho trvalo, kým e, sľuby e, získali naplnenie 7. júna bol vytvorený fond pre dosiahnutie európskej finančnej stability. E, e, zrejme sme mali konať skôr. To by bolo užitočnejšie a zrejme aj lacnejšie. Samozrejme, uvedenie do života nových nástrojov priniesol aj svoje dôsledky. Dôsledky s dopadom na, e, na E, európsky rozpočet, aj na zaangažovanosť Európskej investičnej banky. Musíme si uvedomiť, že viaceré banky začali nakupovať štátne dlhopisy, pokladničné poukážky a to má svoje dôsledky. Aké sú teda plány, ktoré existujú, e, aby sme predišli e, určitým nepríjemným dôsledkom? Musíme si uvedomiť, že tým hnacím motorom rozvoja sú malé a stredne veľké podniky. Ak hovoríme o európskej solidarite, tie štáty, ktoré nie sú v eurozóne, ale majú ambície vstúpiť do stabilizačného mechanizmu, majú mať možnosť e, vstúpiť do toho. Môžete potvrdiť, komisia, že sa e, menia pravidlá e, platné pre SPB, ktoré to umožňujú. My by sme radi viac vedeli o tomto tomto mimo e, roz, e, rozvahovom nástroji a čo všetko predstavuje. A je celý rad ďalších otázok. Aká bude koordinizácia medzi stabilizačným fondom a MMF? Ako budú e, realizované alokácie? Bude to v zmysle pravidla 221? Aký je vzťah medzi jednotlivými úrokovými sadzbami, ktoré vstupujú do hry? Budú, budú úvery uh, Eh, MMF a Európskej centrálnej banky fungovať v zmysle pari pasu, alebo to bude inakším spôsobom realizované eh, má MMF doplňať to, čo chýba v tom záchrannom balíku EÚ, e alebo má to fungovať inak a e, bude mechanizmus, stabilitačný mechanizmus e, v Európe samostojný alebo bude sa opierať o rozpočet. Ja by som sa chcela dotknúť aj eurobondov. Bude, e, budú eurobondy so, spoločným, so spoločnou úrokovou sadzbou, tak potom je, strácame vlastne tie základné atribúty trhových síl. Tieto trhové síly, o ktoré sa opiera trhová ekonomika, ekonomika, ako si zaspali, keď sa nastala kríza v Grécku a inde. Musíme si uvedomiť, že v smernici o kapitálových požiadavkách existujú veľmi tvrdé tvrdé e, požiadavky a akému riziku sa môžu vystavovať banky. Pokiaľ by to nebolo, tak určite by banky sa vystavili vyššej miere riziku, aby vydávali dlhopisy bez obmedzenia. Máme teraz stabilizačný mechanizmus a tie stres testy by eh, boli menej stresové, keby sme eh, boli mali lepší arzenál a hovoríme o hospodárskom riadení, o tomto novom mechanizme. Ten, zas, ten e, bude musieť zaznamenať určité zmeny v blízkej budúcnosti a my e, vieme, že e, akoby bola utlačené do uzadia tá podmienka deficitu štátnych rozpočtov a treba pretaviť to, čo je v smernici o kapitálových požiadavkách do opr- do skutočne schopného nástroja do budúcnosti e, sme e, radi, e, že komisia zaangažovala Európsky parlament do svojich postupov pri hľadaní regulačných mechanizmov a my sa veľmi na to tešíme. Ďakujem. Ďakujem pekne, Sharon Bowles. A teraz dostane slovo komisia a konkrétne komisár Barnier. Ďakujem, pani predsedníčka. Táto odpoveď e, bude v mene môjho kolegu Oli Rena, ktorý použil trošku viacej priestoru, pokiaľ ide ten, o tú konečnú odpoveď. E, keď hovorím o finančných službách, chcem povedať pani Bowles, že áno, ten problém je vždy e, tých, v tých detailoch O, akých, o aké sumy sa jedná, keď hovoríme o tomto európskom e, nástroji stabilizácie a aký, aké je prepojenie s vlastnými zdrojmi? Pani predsednička závery Rady Ekofinu hovoria o 60 miliardách eur, pokiaľ ide o európsky nástroj finančnej stabilizácie, ale právny limit v článku 2 bod, článku 2, bod 2 nariadenia 407, kde sa hovorí o pôžičkách a rozhodnutie o vlastných zdrojoch obmedzuje možnosti európskeho rozpočtu na úroveň 1,3 hrubého národného produktu EÚ, čiže kombinovaný e, výsledok a celková suma nesmie presiahnuť 1,23 počas rozpočtového roku. Takže toto je presná odpoveď pána Réna. Druhá otázka, či komisia bude robiť e, štúdiu dopadu týchto dvoch nástrojoch podľa e, mechanizmu stabilizácie komisia musí pripraviť v rámci šiestich mesiacoch po vytvorení tohto nástroja alebo každých 6 mesiacov správu o jeho fungovaní. Táto správa pôjde do ekonomického hospodárskeho výboru, do rady, bude sa robiť hodnotenie dopadu Európsky fond finančnej stability je medzivládnou štruktúrou, čo, ktorej fungovanie nepodlieha povinnostiam hodnotenia a tretia otázka, aký dopad e, to má na finančnú kapacitu BEI, Európsky nástroj stability a fond finančnej stability nemajú priamy vplyv na činnosti e, pôžičiek EIB. EIB, EIB len riadí likviditu mm, a robí tak, funkciu takej záložnej e, kancelárie a nebude požičiavať v mene Európskeho nástroja stability. A štvrtá otázka. Kedy tu budeme mať stály nástroj riadenia kríz, pokiaľ ide o štátne dlhy a na akom právnom základe pani predsednička komisia pracuje na prípadných návrhoch e, v úzkom spojení s pracovnými skupinami, ktorým predsedá e, pán predseda pán Rompuy, ten právny základ ešte nie je upresnený. Aká je úloha Európskeho parlamentu? Európsky parlament bude informovaný o vývoji, pokiaľ ide o všetky tieto nové postupy, o právnom charaktere účasti Európskeho parlamentu, ktorý bude závisieť od právneho základu, tak ako e, o tom hovorí zmluva. A šiesta otázka, aká je koordinácia medzi Medzinárodným menovým fondom a politickými podmietkami prípadných dlhov členských krajín, či bude nejaká spoločná dohoda dohodnutá v rámci Medzinárodného menového fonda, pretože je tu spoločný balík finančnej stabilizácie a MMF, tak ako sa to zvyčajne robí. A siedma otázka. Ako reagovať na prípadné potreby krajín, ktoré nie sú súčasťou eurozóny? Členské krajiny, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, môžu v prípade potreby e, sa odvolať na súčasnú, e, súčasné pravidla, Ten strop pomoci sa zvýšil na 50 miliard eur z 25 miliard eur a 15 miliard sa už vynaložilo e, Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku a podmienky pôžičky sú priaznivejšie ako tie, ktoré sa použili e, v rámci mechanizmu pre finančnú stabilizáciu. A 8. otázka. Článok 122 zmluvy sa použil ako právny základ nariadenia tohto mechanizmu finančnej stability, pretože komisia a rada konali v prípade naliehavej potreby, kde niektoré členské krajiny boli vážne ohrozené vážnymi ťažkosťami spôsobené vynimočnými udalosťami, ktoré nemohli kontrolovať. Európska komisia a rada boli pod veľkým tlakom finančných trhov a museli konať veľmi rýchlo preto, aby zachránili euro. Bolo by to ťažké, keby sme použili ten dlhý proces ktorého eh, súčasťou je Európsky parlament a niektoré par- národné parlamenty. Dokonca Európsky parlament sám prijal uznesenie v apríli 2009, kde sa hovorilo o finančnej pomoci členským krajom na základe tohto článku 122. Takže toľko som chcel povedať čo najpresnejšie na vaše otázky pani Bol, na teda presné otázky, ktoré položila. Ďakujem pánovi komisárovi. Teraz sa dostaneme k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. Ako prvý vystupí Otamar Karas za EPP. 1,5 minúty máte slove. E, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, e, žiaľ, e, Nemôžem sa teraz púšťať do debaty, že všetky pravomoci Európskeho parlamentu neboli zohľadnuté, ale e, mechanizmus stabilizácie finančných trhov umožňuje len e, chabo e, zargumentovať vytvorenie akéhosi menového fondu. E, myslím si, že je dôležité mať určitý kapitál, ktorý by slúžil pre vytvorenie Európskej ratingovej agentúry a potom až v ďalšom kroku môže byť Európsky menový fond. Mechanizmus finančnej stabilizácie poukazuje na dôležitosť reformy finančného trhu, ale tiež ukazuje aj to, že ide o krízový mechanizmus. Potrebujeme teda politickú, hospodárskú a sociálnu úniu, potrebujeme silnejšiu Európu. Najlepší mechanizmus stabilizácie podľa môjho názoru je dodržiavanie masických kritérií, dodržiavanie paktu rastu a stability, realizácia vnútorného trhu a taká politika hospodárskej súťaže, ktorá je ofenzívna v oblasti investícií, vzdelávania, výskumu a vývoja, tak aby sme do, do, dosahovali rást a zamestnanosť, aby sme nemuseli siahať do peňaženiek daňových poplatníkov. Ďakujem pekne. Teraz za SAD prehovorí pani Podimata na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, rozhodnutie z 9. apríla o zriadení tohto mechanizmu bolo naozaj mimoriadne dôležité pre stabilitu na trhoch v eurozóne. A práve preto Európsky parlament ono to žiadal a preto bol veľmi spokojný s týmto rozhodnutím. Tiež chceme vytvoriť e, určitú facilitu, nejaký mechanizmus na stabilitu. A sme teda vlastne vyslali, vyslali posolstvo jednoty a solidarity zo strany Európskej únie. Tento Odkaz dostala Európska centrálna banka a myslím si, že toto ide v duchu rozhodnutí ministrov v eurozóne. Áno, ide iba o provizorné opatrenia. Ak naozaj sa chceme ponaučiť zo súčasnej krízy, tak Skrátka, musíme konať preventívne. Musíme prijať kroky ešte predtým, než sa objaví ďalšia kríza. Musíme zakotviť proti našim slabým stránkam. Takto je potrebné postupovať. Bude potrebné vytvoriť určité permanentné mechanizmy, ktoré budú fungovať preventívne a nie až reagovať v prípade, že sa veci pokazia. Musíme podporovať európsku koordináciu v oblasti ekonomické. a tie kroky idú správnym smerom. Našim cieľom musí byť stabilita a obnova, solidná obnova v európskej ekonomike. Potrebujeme také snahy, ktoré sa zamerajú aj na zamestnanosť, na sociálnu koheziu a na rast. A samozrejme, našim cieľom musí byť prísť so stimulmi a s určitými preventívnymi opatreniami, ktoré podporia snahy všetkých našich členských štátov a ich občanov. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k jednotlivým rečníkom a ako prvá dostáva slovo pani Berez na dve minúty. E, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Viete, že v tomto parlamente sme sa potešili, keďže solidarita začala fungovať, ale e, niektorí sme lutovali, že to trvalo niekoľko mesiacov po iniciatíve predsedu von Rompoja, keď zvolal mimoriadnu radu 11. februára na túto tému. Medzičasom e, trhy odviedli svoju prácu keď sa pozrieme na túto iniciatívu o európskej solidarity, myslím, e, solidarite, myslím, že sa treba pozrieť, obzrieť aj dozadu a ak táto e, e, iniciatíva vznikla, tak to bolo kvôli tomu, že sme nemali dostatočne dobrú správu hospodárstva v EÚ Niektorí tu hovorili o pakte stabilite, ale ja si myslím, že samotné uplatňovanie tohto paktu nestačí a od samotného začiatku sme pocenili tieto e, rizika e, spojené s diverzifikáciou e, dlhov krajín dnes máme mechanizmy, ktoré boli naliehavo vypracované. Vy ste to už pripomenuli a taktiež ste pripomenuli, že od oktobra 2008 od vytvorenia nástroja pre e, platobné bilancie, že niektorí sa ozvali, aby boli využité možnosti článku 122. Bolo to robené naliehavo a to nie je nikdy e, dobré. A taktiež ste povedali, že sa zameriavate na možnú udržateľnosť takéhoto mechanizmu alebo zakotvenie v čase. Dúfam, že budete postupovať dosť ofenzívne v tejto oblasti, pretože e, si myslíme, že eurozóna potrebuje nielen dobrú e, hospodárskú správu, aby sme sa vyhli zopakovaniu sa takejto situácii, ale aj keby sme sa v nej opäť ocitli, tak potom naozaj potrebujeme udržateľný, e, stabilný mechanizmus. A ešte vám chcem povedať, že by sme mali naozaj vytvoriť aj special purpose vehicle pretože práve teraz si kladieme otázky o, fungovaní trhových štruktúr a ešte na záver e, račnička je prerušená. Jetzt kommen wir. A teraz catch the eye. Postup spontánnych vystúpení. Mali ste pridelené dve minúty, hovorili ste dve minúty a pol hovorí pani predsednička, pani Beres. Ah, okay. Ja, das ist, eine gute, das ist ein guter Weg, um damit zu verfahren, weil wir da... Výborne, urobíme to tak, ako ste to vy navrhli, aby sme nikomu neodobrali ročnícky čas. Ďakujem za pochopenie. Takže teraz kečti aj. Ako prvý dostáva slovo pani Vasesku. Nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. 9. mája ministri financí členských krajín rozhodli o vytvorení Európskeho mechanizmu pre finančnú stabilitu a je to súčasť legislatívneho balíčka a ide o snahu ochrániť euro a obnoviť e, finančnú situáciu v niektorých členských krajinách. Tento mechanizmus by mal byť využívaný účinne v prípade, kedy by členské krajiny nebudú môcť skonsolidovať svoju finančnú e, situáciu, takýmto spôsobom by mohol byť ten finančný základ posilnený. E, e, rada takto zareagovala na krízovú situáciu, na ktorú nebola dostatočne pripravená. Pán Barne, vzhľadom na dočasnú povahu, teda trojročná lehota a vzhľadom na potrebu mm, konať e, rýchlo v prípade krízy. E, myslíte si, že tento mechanizmus by mal byť udržateľný a aké dostatočné finančné prostriedky mali byť? Pán Obermajer, ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V prípade krízy v členskom štáte teraz majú zasiahnuť členské štáty EÚ, ale nie priamými finančnými balíčkami, ale formou garancií. To znie dobre, ale je tu jeden zásadný problém, ktorý tým nezaniká. Ide o to, že v eurozóne máme štáty s naozaj veľkými finančnými rozdielmi a toto je naozaj problematická situácia v mhm. mnohých týchto členských štátov. Riešenie tohto problému sa odsúva a občan sa tým stáva dlžníkom alebo tým hriešnikom. Ďalšia otázka ratingové agentúry. Tieto e, vlastne na to, aby e, tento mechanizmus e, dostal mm, výhodné úvery, tak by musel dostať v ratingových agentúrach naozaj najvyššie hodnotenia. Ja si myslím, že v prípade Európy e, sa kladie otázka, ako zlepšiť neutralitu takéhoto, takéto klasifikácie, tak aby členské štáty niektoré nerobili dlhy na úkor ostatných. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Rubich. Tiež máte jednu minútu, nech sa páči. Pani predsednička Kochmerin, pán komisár Barnie. Ja si kladiem otázku stabilizácie. Ako dosiahneme hospodársky rast? rozpočet na rok 2011. Tento momentálne vyrokúvame. Poznáte riadky, ktoré by mohli viesť k väčšej zamestnanosti, ako by sme mohli podporiť malé a stredné podniky lepšie a ako E, dosiahneme to, že bude čoraz viac ľudí podnikať a lepšie. To je otázka stabilizácie. Keď viac vyprodukujeme, môžeme viac rozdeľovať a aj v Európe môžeme byť spravodlivejší. Program CIP konkurencia a inovácie. Toto je program, ktorý by nám pomohol napredovať. Také krátenie prostriedkov, aké sa plánuje pre tento program, je podľa mňa kontraproduktívne. By sme, by sme sa mali v analýze zamerať na to, ktoré riadky rozpočtu eh, ničia zamestnanosť, ktoré sú neutrálne, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta. To je eh, môj návrh. Ďakujem pekne. A teraz má znova slovo pani Berez. teraz na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. K Európskej investičnej banke. E, tu sa treba opýtať, e, za akých podmienok si môže požičiavať na trhu e, súbežne s vytváraním týchto mechanizmov a čo sa týka sadzieb, či budú dotknuté. A ešte jedna otázka na vás, pán komisár v týchto súvislostiach nemyslíte si, že na pracovnej skupine, ktoré predseda, prezident, predseda Fana Rompuy, e, by ste mali urobiť návrh, alebo komisár Ren, e, v tom zmysle, že by mali byť e, dané dokopy niektoré dlhy e, štátov, o tom sa veľa hovorí mimo tejto pracovnej skupiny, ale ja si myslím, že by sa tým mala zaoberať aj e, táto pracovná skupina. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Na záver dostáva teraz znovu slovo komisia. Pán komisár Barnie, nech sa vám páči. Ak e, dovolíte k dôležitej otázke eurobondov a k tomu, čo sa pýtala pani Beres, e, myslím, že pán e, Ren vám odpovie e, priamo písomne o pár dní, ale aj pán Gozes hovoril o tých stres testoch, čiže odolnosť voči udalostiam, ktoré sa ešte neudiali a možno sa ani neudejú. Takže treba naozaj chápať, o čo ide a komisia naozaj e, skoro e, zvažovala túto možnosť. E, vyjadril sa k tomu aj pán Barroso, aj pán Rehn a že teda naozaj transparentnosť je kľúčová cnosť. Môžete si pozrieť podrobnú odpoveď pána Barosa. Pán Karas, vy ste hovorili o veľmi dôležitom bode. Išlo o prevenciu a predchádzanie E, banky musia platiť za banky a nie daňovníci a ja môžem e, potvrdiť, že okrem oznámenia e, na túto tému naozaj predložíme aj legislatívu na začiatku roku 2011 a pôjde o vytvorenie takýchto e, fondov na predchádzanie alebo e, riešenie problémov. Bude to ako princíp znečisťovateľ platič. E, prevencia, len to pripomeniem, vždy stojí menej ako oprava, ale je to iba jeden z nástrojov, pán Karas tento bank levy to je iba súčasť balíka nástrojov a ide o to identifikovať skoro rizika, aby z toho nebola kríza a nakoniec katastrofa. Ratingové agentúry, tu sa venujeme všetkým otázkam. Pani Beres hovorila o otázke dlhov štátov, o ich e, e, ratingu a naozaj ten trh sa musí diverzifikovať, pretože je držaný iba pár jednotlivcami a treba vytvoriť aj Európsku ratingovú agentúru. A e, toto sa pretaví aj do legislatívnych návrhov koncom 2010. a začiatkom 2011. roku. Pani Beres, e, ešte hovorila aj o uplatňovaní paktu stability. A ja si myslím, že musíme ísť ďalej. E, v týchto naliehavých okolnostiach sme e, vytvorili tento Európsky mechanizmus pre finančnú stabilizáciu. Týmto odpovedám aj pani Bazesku ale myslíme aj na trvácnejšie mechanizmy a komisia spolu s pracovnou skupinou, ktorej predseda predseda Európskej rady, ešte nie je istý právny základ, na základe ktorého budeme predkladať návrhy, ale naozaj chceme vytvoriť e, trvácnejší mechanizmus na e, zvládanie, riadenie kríz. A ešte na záver chcem povedať pani Podimate, že e, Grécko vyvíja veľké úsilie. Vy ste viete, že sú mnohé e, záväzky zo strany gréckej vlády. Ona musí odviesť svoju časť práce a ja chcem e, pripomenúť, že táto nedávna kríza, ktorá sa dotkla vašej krajiny, alebo, ale nie len, hrozí, že sa rozšíri a jasne poukázala na vzájomnú závislosť, hlavne v eurozóne. Táto kríza ešte zdôraznila, že Európa musí e, ešte odhodlanejšie e, reformovať a zabezpečiť dobré fungovanie E, fungovanie e, rady, e, teda, pardon, zasadnutie 9. maja rady ECOFIN na tému týchto dvoch nástrojov. Tu bolo dokázané, že je možné reagovať rýchle a účinne na veľké hospodárske výzvy, ale naozaj je potrebné zlepšiť túto koordináciu hospodárskú a rozpočtovú. Ja viem, že ten výraz koordinácia možno už nestačí, treba ísť ďalej hovoriť o nejakej únii a pánovi Rubikovi chcem povedať, že aj ja si myslím, že v súčasnej situácii, kedy sme sa už poučili z minulosti, ale nestačí to, pretože ešte treba riešiť e, e, otázku dohľadu a e, regulácie. A boli tu útoky na euro a, a Grécko, ale naozaj treba mať koordinovanú odpoveď na pokusy o destabilizáciu. E, komisia e, sa ja razne vyjadrila aj k otázke rozpočtového dohľadu, ale treba spraviť viac, treba sa prihovoriť občanom a e, oni od nás očakávajú naozaj lepšie hospodárske perspektívy a perspektívy zamestnanosti bude treba vyvinúť e, úsilie, vypracovať e, regulácie a treba taktiež hovoriť o iniciatívach obsiahnutých stratégií 2020 na obživenie hospodárstva a vytvorenia pracovných e, miest a preto sa budem venovať témam spolu s asi desiatimi kolegami. E, bude to oko, koncom roku 2010 Single Market Act e, na vytvorenie spoločnej e, platformy v rámci vnútorného trhu. Malé a stredné podniky a občania e, pochybujú o dobrom fungovaní tohto trhu a keby fungoval lepšie, tak by to bolo e, v záujme e, všetkých a získali by sme aj 2%, 2 rastu. Takýmto smerom treba pracovať, aby sme zareagovali na všetky očakávania občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na záver rozprávy bol predložený návrh uznesenia z výboru pre hospodárstvo a menové otázky B7041 lomeno 2010. Týmto končím rozprávu a hlasovať